môže ujať slova iba v rámci, keď aj by mal byť uprednostňovaný, pokiaľ ide otázku z kopie. Ja som povedal, že ja e, sa chcem ako prvý ujať slova. Prosím vás, dovolte mi, aby som e, hovoril ďalej. 10 sekúnd, prosím. 10 sekúnd, ale nie viac. Budem teraz počítať 10 sekúnd. Ja som bol prvý na zozname. Prepačte. Rozhovory zase. Do mikrofónu, prosím.